Týmto vyhlasujem schôdzu, ktorá bola prerušená 12. E, marca za znovu otvorenú. Dostali ste všetci zápisnicu z tejto schôdze. Ak nie sú žiadne pripomienky k tejto zápisnici, týmto je zápisnica schválená. Chcem oznámiť, že pán Valmice Dobrovský bol vymenovaný za